Téma je vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na tému kroky Turecka vyvolávajúce napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky. Najprv poprosím eh, kolegyne a kolegovia, aby som dala priestor pánovi komisárovi Hánovi. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslan, poslanci. Veľmi pozorne som sledoval len aj ten posledný vývoj v ekonomickej zóne, o výhradnej hospodárskej zóne Cypru a sme si vedomi vašich obáv a obdržali sme od viacerých z vás aj dopisy na túto tému a naše stanovisko vo veci je veľmi jasné. Aj pokiaľ ide o poslednú správu, ktorá súvisí s otázkou rozširovania Európskej únie o Turecko, je k tejto téme jasné vyjadrenie. A je potrebné opätovne túto, toto stanovisko zopakovať. Členské štáty majú právo aj vstupovať do bilaterálnych dohôd a využívať to, čo vlastne e, umožňuje aj e, dohovor OSN o námornom práve, ale samozrejme ide o to, aby nedochádzalo k nejakým e, napätiam, ktoré by ohrozovali dobré susedské vzťahy. Takže čo urobíme? Predpokladáme, že Turecko bude rešpektovať zvrchované práva Cyperskej republiky v tejto výhradnej hospodárskej zóne. A že nebude Turecko podnikať žiadne ďalšie kroky vedúce k zvyšovaniu napätia. Verím, že sa mm, situácia vyvinie tak, že bude na prospech všetkých zúčastnených strán a že Cyprus bude môcť ďalej exportovať e, svoje suroviny a by to mohlo byť na prospech všetkých Cyperčanov. Naše diskusie dnes ale poukazujú na to, že potrebujeme hľadať rýchle riešenie medzi gréckou a Cyper, alebo medzi gréckou a tureckou časťou obyvateľstva Cypru. Dovolte mi využiť túto príležitosť, aby som povzbudil všetkých príslušných aktérov, aby si vytvorili veľmi pozitívnu a tvorivú atmosféru pri hľadaní riešení tohto problému. Totiž ak e, dôjde k dobrej dohode, tak by sa mohli naozaj využiť príslušné e, suroviny, ktoré by mohli byť naozaj na prospech všetkých Cyperčanov. Dôležité je, že už e, z februáru sme zaznamenali spoločný záväzok a záujem oboch strán pokračovať v týchto rozhovoroch. Preto by som chcel vyzvať eh, aj v súčasnosti eh, vedúcich predstaviteľov oboch strán, aby si opäť sadli za rokovací stôl a aby využili príležitosť znova pokračovať v rokovaniach a doviesť tieto ku úspešnému koncu. Pán Bad Heide je veľmi dôležitým odborníkom. Je to eh, odborník, ktorý v rámci OSN je poradcom pre veci týkajúce sa Cypru a verím, že aj jeho spoluúčasť na tomto procese môže napomôcť k jeho úspechu. Dovolte mi ešte povedať niekoľko slov k Turecku. Je to krajina, ktorá si dáva členstvo v EÚ ako jednu z perspektív. Dôležité je, aby krajina samozrejme bezvýhradne uplatňovala všetky princípy demokracie. Na to sa spoliehame a práve preto potrebujeme prehlbiť vzťahy s Tureckom a pre mňa ako komisára je toto jeden z významných krokov, ktorý chcem v praxi potom uplatňovať. Ale keď sa na situáciu pozrieme zo širšieho hľadiska, jednak potrebujeme zúžiť spoluprácu, zintenzívniť ju, ale musíme e, náš vzťah urobiť takým, aby bol produktívnejší. Musíme prehlbiť aj našu colnú úniu, aby sa dosiahol ďalší progres aj v oblasti víz a migrácie. Chcem urobiť viac, aby sme rozvinuli vzťahy s Tureckom a aby tieto boli na vzájomný prospech oboch strán. Dámy a páni, poslanky, poslanky a páni poslanci Európskeho parlamentu. E, chcem e, zvorazniť, že situáciu v danom regióne pozorne sledujem. A teraz prebieha samozrejme aj dialog na úrovni vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku EÚ a Dúfam, že aj toto cestou sa nám podarí prispieť k dosiahnutiu uspokojivej dohody, e, e, ktorá, ktorá súvisí s daným problémom na Cypre. Dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vaše názory k tejto téme. Ešte raz ďakujem. Ďakujem pekne pánovi komisárovi za toto vyjadrenie a teraz poprosím predstaviteľov jednotlivých politických skupín. Najprv za EPP pán Brok. Nech sa páči, máte slovo, máte k dispozícii dve minúty. Frau prezident. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Myslím, že komisár to povedal veľmi správne. Totiž, že pravdepodobné rezervy majú potenciál pre všetky krajiny v regióne a nemôžeme byť takí hlúpi, ako často ľudské ľudstvo už bolo. A sme z toho nevyužili nič. No a preto je dôležité, aby sme hovorili o všetkom spoločne a našli riešenie, a k tomu samozrejme patrí medzinárodné právo. No a treba povedať, že keď sa v zahraničných vodách a vrta a hľada sa ropa, tak to je e, proti medzinárodnému právu. A no ja si tiež myslím, že oni majú pravdu a cyperská vláda to jasne vyhlásila, že obe spoločenstva mali sa podielať na postupe. No a na tom sa zhodlo, tak, eh, si Cypru ako aj Turecko a musí sa medzinárodné právo. No a to by malo byť eh, v mene otvorenosti, spoločného dialógu, snahy o riešenie, to je dôležité, na to, aby sa vyriešil samotný konflikt, ktorý súvisí s rozdelením ostrova, ale je to aj dôležité všeobecne to dôležitá otázka pre Európsku úniu. Hovoríme o energii a súrovinách. Treba sa snažiť vykročiť v ústrety našim cyperským priateľom a hľadať riešenie v rozhovoroch s Tureckom, tak aby výsledkom bol mier. Ďakujem pekne. Ďakujeme za toto vyjadrenie pána poslanca. Slovo má pán Voštinaru. Za socialistov a demokratov máte dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, eh, pán eh, komisár, vážení kolegovia. Domnievam sa, že je veľmi dôležité, aby sme sa začali E, venovať sa podstate nášho stanoviska. Veľmi nás znepokojuje prítomnosť e, Turecka vo výlučnej hospodárskej zóne Cyperska, Cypru, e, členského štátu Únie a vyzývame Turecko, aby rešpektovalo svoje záväzky podľa medzinárodného práva. Takisto, aby tak robila ako krajina, ktorá sa usiluje o členstvo. Musí stiahnuť svoje plavidla z tejto zóny. Napriek tomu naša politická skupina plne podporuje e, proces integrácie Turecka e, v Európskej únii a budeme pokračovať v spolupráci s tureckými partnermi. Turecko je strategickým partnerským štátom pre Európsku úniu a to znamená, že pokiaľ bude mať eh, jasnú predstavu o svojom vzťahu s Európskou úniou, musíme v tom pokračovať. Rokovania o eh, zjednotení eh, Cypru sa musia obnoviť a myslím si, že e, e, existujúce zdroje by sa mohli použiť na prospech jednej aj druhej komunity, na prospech Cypru a celého regiónu. Ďakujeme pánovi poslancovi a za ECR má slovo pán Charles Stanok. Nech sa páči. Vážna pani predsedajúca, e, dôvodom vniku Turecka do výlučnej hospodárskej zóny a samotný jav je E, zjavným porušením medzinárodného práva a námorného zákona. Je to veľmi ilustratívne toho, že e, Turecko si neváži proces znovu znotenia. Teraz je, je jasné, že, Tureck, že cyperská vláda pozastaví rokovania o zjednotení a e, Turecko tvrdí, že najprv sa musí zaplatiť za ropu a plyn a to potom, že sme počuli ubezpečenia o tom, že aj e, tureckému a gréckému spoločenstvu bude e, výhodné e, využívať prírodné zdroje. A myslím si, že tureckí partneri by to museli akceptovať. prímys, ťažby plynu by podporili hospodárstvo, aby stimulovali rokovanie o zjednotení. Takisto vrátenie tejto zóny i mm, cyberskej vlády by posilnilo dôveru. Je dôležité si uvedomiť, že ratifikácia UNCLOS, teda námorného zákona, je súčasťou e, e, e, aký Európskej únie. Treba pripomenúť Turecko, že musí si splniť dohody z Ankary a všetky povinnosti, aby plne respektovalo 28 členských štátov vrátanie Cyperskej republiky. Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán Balen, pani poslankyňa za ALDE. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Skupina ALDE nechce zväčšovať problém, naopak chce ho redukovať a dokážeme to urobiť, ak sa budeme odvalovať na medzinárodné práva. A ako povedali predrečníci, e, výlučná, výlučná hospodárska zóna e, je e, hospodárskou zónou Cyperskej republiky. To znamená, že Turecko tam nemá čo hľadať, môže iba robiť E, prieskum alebo ťažbu za podmienky, že Cyperská republika mm, jej e, e, poskytne takéto licencie. A dohoda by mohla znamenať prospech to znamená, že parlament musí respektovať e, medzinárodné právo a e, bodka, e, ne, Turecko nesmie pokračovať e, v akýchkoľvek aktivitách v tejto zóne. Ďakujem pekne. Zague NGL pani Cimer. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som menené mojej politickej skupiny chcela odsúdiť prieskumy Turecka vo výsostnej hospodárskej zóne Cypru a chcem vyzvať Turecko, aby s týmito aktivitami skončila. A vieme všetci, že to nie je poprvýkrát, keď Turecko porušuje medzinárodné námorné právo, hlavne vzhľadom na severozápadný západnú časť. Teraz však ide o južnú časť kde Turecko nemá vôbec čo robiť, ani si zatiaľ neuplatňovalo nároky. No a myslím, že je dôležité a nevyhnutné, aby Európsky parlament sa vyjadril jasne. To je očakávania našich partnerov a medzinárodná krémia sa vyjadrili k tomuto postupu, aby to len mlčky nepríjmali. Pretože tým rokovania o si preboli ohrozené novšia Turecko zodpovedá za deeskaláciu situácie, aby opätovne mohli začať rokovania. Ja by som chcel ešte raz pripomenúť, že pred nejakou dobou bol predložený návrh pána Kristofiasa, aby sa dohodli o námornej zóne. Išlo o to, aby by táto námorná zóna spadala do federálnej zodpovednosti a to rovnaká vec bude platiť aj pre zásoby plynu. Bohužiaľ, tieto rokovania boli potom jeho následníkom prerušené. Potrebujeme nevyhnutne, a myslím, že parlament je na to musí trvať potrebujeme riešenie cyperskej otázky, cyperského problému a preto žiadame stiahnutie tureckých jednotiek z Cypru a podporujeme všetky snahy ktoré vedú k hľadaniu a dosahovaniu mierových riešení. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Slovo má pán Škrlec za zelených a ale nech sa páči, máte minútu 30 k dispozícii. Máte slovo. Vážená pani predsedníčka, Vážený pán komisár Hán, kolegyňa a kolegovia, eh, ja eh, skutočne eh, nás veľmi znepokojuje situácia vo výsostnej obchodnej Cyperskej republiky. No a kvôli tomu boli prerušené, prerušené rozhovory v rámci OSN. Máme konvenciu o námornom práve, no a na tomto základe vyzývame všetkých, aby začazli nové fázy a dialógu a riešení. Našiel sa riešenie pre obe strany. A treba je využívanie ropy a zemného plynu. Myslím, že je riešenie v záujme oboch strán, tak cyperskej ako aj tureckej. Problém je v tom, že ak sa objavia nejaké následky, Môže to mať e, neblahý dopad na celý ostrov je to dobrý základ pre ďalšie rokovania, ktoré môžu potom priniesť dohodu. Ak chceme vytvoriť lepšiu budúcnosť pre všetkých obyvateľov ostrova napriek rozdielom medzi dvoma komunitami, ktoré sú bohatstvom Cypru a toto dedictvo zdieľa celá Európa napokon. Domnievam sa, že obe strany v tomto majú svoj záujem a myslím, že celkovo aj celá Európa má mať záujem na vyriešenie tejto veci. Ďakujeme pekne. E, ďalej je pán Škurlec. Pán Afronte, ďakujem. Potrebujeme e, energetickú bezpečnosť tejto, e, v tejto oblasti. Chceme integrovanú Európu, Európu E, komunity osôb, kde sa budú rešpektovať pravidlá. A ak sa chce e, niečo zmeniť, tak e, to treba robiť organizovane. Je tu štúdia, ktorá hovorí, že 30 Cyperčanov hovoria, že súčasťou EÚ je pre nich zle. Je to najhorší údaj za posledné roky, to nás neprekvapuje. Je tu členský štát, ktorý podpísal aj dohovor o námorný, a, námornú legislatívu. A potom je tu jeden štát, ktorý neuznáva hranice tohto e, členského štátu. Je tu okupácia jednej krajiny. Nejde tu vôbec o vzdialené krajiny, ale musíme jasne povedať, že EÚ hovorí jedným hlasom v mene všetkých členských štátov. Ďakujeme pekne. A teraz dávam slovo pani Sinadinos na minútu. Sinadinos, képviselő úr. Κυρία Πρόεδρε, αποτελεί έσχος το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση... Ďakujem pekne, hovorí pán Sinadinos. Je veľká hanba, že Európska únia úplne ignoruje dianie na Cypre Žijú tam e, dve rozhodčie komunity, je tam republika, Cyperská republika už 40 rokov a všetky bezitárne organizácie už ignorujú skutočnosť, že 35 územia Európskej únie okupuje Turecko. Robí to nezákonne a Nehanbí sa takto klopať na dvere Európskej únie, pričom úplne ignoruje rezolúcie OSN, a taktiež e, porušuje dohovor OSN o námornom práve a bez e, akékoľvek legitímnosti sa domnieva, že môže takto pošliapávať ostatné štáty a ich suverené práva. Sme proti všetkému, čo sa doteraz urobilo. Tieto kroky Turecka sú útokom na Európsku úniu, Európska únia neurobila nič preto, aby Turecko stiahlo eh, svoje plavidlá z tohto regiónu a mm, taktiež eh, nie je ochota uznať Cyperskú republiku. Turecko ukázalo svoju pravú tvár a taktiež svoje jasné stanovisko k kalifátu. Je na čase, aby sme sa jasne postavili, rečník prerušený. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani Teocharus. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegovia. Hovorili ste o dôležitých aspektoch cyperskej otázky. Ďakujem vám za to. Hovorila som to opakovane. A teraz to zopakujem znova. Nejde o problém medzi dvoma komunitami. Ide tu o to, že Turecko nelegálne okupuje severnú časť Turecka, má tam vojakov, má tam armádu. Turecko sa pokúša prevziať teritoriálne vody Cypers, Republiky Cyper, Cyprus. Máme k tomu vydané rozsudky, ale nie je potr- ne- nedá sa apelovať na Turecko. Turecko ako keby nechápalo, že nemôžu používať e, teritoriálne vody Cypru, jednoducho tam vysiela lode do týchto vôd. Musíme odsúdiť Turecko za takéto kroky a musíme urobiť praktické politické kroky, musíme nastoliť hospodárske sankcie, aby bolo možné dodržať dohodu z 21. septembra, ktorá viaže okrem iného aj Európsku úniu. Má v tom, čo povedať Európsky parlament. Turecko sa vlastne púšťa do vojny, postavilo stenu, ktorá je hrubšia ako berlínsky múr a delí Európsku úniu na dve časti. Uvedomujeme si to a dúfame, že Cyperská republika v týchto ťažkých časoch je neschopná bojovať proti zbraniam, ktoré neprinášajú spravodlivosť, iba nelegálnosť. Takýto stav iba prináša nezákonnosť. Ďakujeme. A teraz pán Howitt. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Plne podporujem cyperských kolegov z oboch stran politického spektra. Zdieľam ich obavy, ktoré sa týkajú národnej suverenity Cypru. Myslím si, že sa odvolávajú veľmi správne na medzinárodné právo a pripojil som svoj podpus, podpis k tomuto uzneseniu s komisárom Hanom ktorý sa pokúšal e, odradiť Turecko od ďalších krokov, ktoré by spôsobili trenice. My sa k nemu pripájame. Dnes večer by som sa chcel vyjadriť k európskej perspektíve Turecka a k hlbokému, širokému a komprehenzívnemu vzťahu, ktoré Európska únia si žela nastoliť s Tureckom. Myslím si, že do spoločného uznesenia by sme mali zapracovať e, náležitý kontext, ale nepodporujem odsek, v ktorom sa socialisti pokúsili o podporu re, e, znovu zjednotenia. Nie, musíme sa pokúšať o komplexné riešenie cyperského problému, ktoré nie je jednoduché. Som vždy za solidaritu s cyperčanmi, ale zároveň si treba uvedomovať, že Treba podporovať mierové riešenie, zmierenie, vybudovanie mostov, vybudovanie dôvery medzi oboma komunitami. Toto sa dá dosiahnuť iba diplomatickými krokmi, iba tak sa dá výjsť z krízy a z rozdelenia tohto ostrova. Verím aj, že hospodárske aktivity budú vynikajúcou príležitosťou pre celú cyperskú komunitu, ktorá pomôže znovu ustanoveniu poriadku e, tento konkrétny pozmeňujúci návrh e, však nepre, nemal by prejsť, je to provokácia. Mali by sme sa zdisciplinovať ako parlament a nepodporovať, nenalievať e, olej do ohňa, ale podporiť len taký text, ktorý je v záujme obidvoch strán. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán kolega Fan Orden na minútu. E, ďakujem. Všetci chceme, aby sa cyperský problém vyriešil. Obe strany celkom iste nesú istú mieru zodpovednosti za aktuálnu situáciu, ale vôbec nie je užitočné, keď sa snažíme eh, oživiť rokovania a takto vyprodukujeme jednostranné uznesenie, ktoré hádže celú vinu na Turecko a na tureckých cyperčanov, alebo eh, keď komisár hovorí takýmto spôsobom, ako prehovoril v úvodnom slove dnes večer, dúfam, že ma teraz počúva. Neviem, či ma vôbec počúva. Počúvate ma? Ďakujem. E, čo sa týka aktuálnej slepej uličky, mali by sme sa pozrieť na jej príčiny. E, do roku 2004 v máji tohto roku e, Cyperská republika sa stala členom EÚ a okamžite začala blokovať akýkoľvek pokrok, najmä vo veci krokov Európskej rady, ktoré prijala mesiac predtým, ak by sa skončila izolácia Severného Cypru ak by sa bol dodržal tento prísľub, e, žiadne témy, ktoré sa tu teraz prejednávajú, by vôbec neboli vznikli. Pán kolega Van Orden, ste ochotní prijať e, doplnkovú otázku od kolegu Hati Georgiusa? Nech sa páči. nepoviem, že pán Van Orden provokuje. Myslím, že len nepozná fakty. Chcem sa vás opýtať, či ste čítali dohodu medzi Christofiom a Talatom, ktorá hovorí, že tieto vklady patria Cyperskej republike a potom, ako sa nájde riešenie, stane sa z nej federácia. A viete, že existuje dohoda medzi Kristofiosom a Eroglu, Isté, že Roglu je za rozdelenie, ale toto presne určuje, ako sa majú veci rozdeliť. Ak ste poslancom Európskeho parlamentu, mali by ste sa pripravovať dôsledne na takéto schôdze, kolega Fadorden. Tak ako povedal kolega a dúfam aj priateľ, a ako celkom iste dobre vie, ja si s veľkým potešením veľmi podrobne študujem tieto materiály a myslím, že žiaden z týchto problémov, toto vôbec nie je mimochodom žiadna rozpráva, je to jednostranná kritika Severného Cypru a tureckej pozície, ak naozaj chceme dosiahnuť nejaký pokrok v zjednocovaní ostrova, ako celkom my si všetci chceme, tak jediným riešením, ako všetci vieme, je riešenie, ktoré bude eh, rešpektovať záujmy oboch komunít na ostrove a to e, sa vracia opäť k tomu, čo som povedal, to, čo sa stalo v roku 2004. Musíme to jednoducho prehltnúť, musíme sa na to pozrieť e, tak štedrejšie a s väčšími sympatiami voči Turecku. Ďakujeme pekne, pán kolega Van Orden. E, boli tu viaceré žiadosti o doplnkové otázky. Je mi veľmi ľúto. Dnes popoludní sme mali mimoriadnú rozpravu E, máme preto veľmi e, veľký časový sklz. Potom tu ešte máme ďalšieho podpredsedu a ak e, nechcete, aby sa to preťahlo aj do času po polnoci, tak to budeme musieť urýchliť. Ak ste ochotní prijať ďalšiu otázku, pán Van Ordene, dám ešte priestor pani Teokarus, ale vo všetkých ďalších prípadoch povolím iba jednu jedinú doplnkovú otázku pani Teokarus, nech sa páči. Pán Van Orden. Často hádzete vinu na gréckych cyperčanov, pretože odmietli plán rozdeľovania územia v roku 2004, ale viete, že tureckí cyperčania tiež odmietli tento plán a nielen grécky cyperčania práve um, osídlenci, ktorí prišli vtedy z Turecka, odmietli samotný tento plán. Ja som vôbec nespomenul tento plán, hovoril som o tom, čo sa stalo v roku 2004 a spomenul som konkrétne prísľub Európskej rady v apríli 2004, že sa zastaví izolácia Severného Cypru a potom o mesiac na to všetko bolo odložené stranou a odvtedy sme zaznamenali veľmi malý pokrok. Sem tam sa objaví nejaké zrnko nádeje, sem tam je nejaká udalosť, ktorá možno naznačí nejak nejaký e, možný pozitívny vývoj, ale opäť sa to potom zastaví. Musíme jednoducho nájsť nejaký spôsob, e, ako sa dostať z tejto slepej uličky, tak aby sme vyhoveli obom týmto komunitám, aspoň čiastočne. Ďakujeme pekne. Pán kolega, pán Orden, chcem vás požiadať, aby ste dodržiavali aj rečnícky čas, e, prosím, z dôvodu kolegiality. Teraz nasleduje kolega Kuzo Permuj na minútu. Ďakujem, pán predsedajúca. Po druhýkrát na tomto pléne sa musím odvolávať na porušovanie Turecka medzinárodnej legislatívy, ale nejde tu o financovanie integristických skupín, ktoré realizujú terorizmus, ani nejde o Blízky východ, ale hovoríme o tureckých hrozbách, ktoré sú adresované jednému členskému štátu EÚ, a síce Cypersku. Turecko je kandidátska krajina na pristúpenie a sú to hrozby, e, ktoré sú vlastne adresované celej únii, všetky nám. E, Turci, ktorí chodia do e, výlučnej zóny, do Cyperskej republiky a smernica NAVEX E, tak oni vlastne takýmto spôsobom v Turecku porušujú medzinárodné právo, medzinárodné námorné právo. Vysoká predstaviteľka musí žiadať koniec okupácie Turecka na Cypre, musí odsúdiť neustále um, porušovanie medzinárodných zákonov pod e, hrozbou, e, že sa prerušia pristupovacie rokovania s touto krajinou. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje kolega Castaldo na minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, nechápem Turecko, naozaj nechápem. Hovoríme o nádhernej krajine, ktorá 30 rokov chce byť členom EÚ. Mohli by sme e, e, vychvaľovať ich pokrok, ktoré, ktorý dosiali, ale nie je to tak práve naopak. Musíme odsúdiť to, čo sa deje e, v Turecku so sociálnymi médiami a tak ďalej. Ilegálna invázia e, hospodárskej výhradnej zóny Cyper, e, Cyperskej republiky. Nejde tu len o porušovanie práv Cyperskej republiky v Stredomorí. Je tu veľká zodpovednosť toho, že sa preruší rokovanie medzi Cyprom a Tureckom Mali by sme konečne, konečne dosiahnuť aj to, aby sa uhasil požiar v tejto oblasti a aby bola príležitosť pre všetkých Cyperčanov, aby sa mierovo a konštruktívne mohlo rokovať. Miesto v EÚ nemôžete získať krásnymi slovami, ale skutočnými faktami. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje kolega Ferrand na minútu. Dámy a páni kolegovia, Gratulujem pánovi Junkerovi. Začal rozpravu. A teraz máme dvojhodinové oneskorenie. On si odišiel na večeru a my teraz hovoríme o dôležitých témach. Aký je ten dnešný problém? Je to pán Juncker alebo Turecko? Na adresu komisie by som povedal len jedno. Dnes nám posielate tému Cypru, ale nič ste pre ne neurobili. Vôbec ste veci neposunuli vpred a k tomu podstatnému. Sme za vyrovnané medzinárodné vzťahy medzi zvrchovanými štátmi. Mienime obhajovať e, výhradnú hospodárskú zónu Cyperskej republiky. Ale dnes E, treba všetky tieto dohody a aj zvrchované vody rešpektovať a musí rešpektovať ho aj Turecko, hoci nie je signatárom tohto dohovoru. Páni z komisie, rečník bol vypnutý. Teraz e, kolega Kefalogenis τουρκική επιθετικότητα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Turecká agresia v, vo výhradnej hospodárskej zóne Cyprus je priestupkom porušením základných práv, ktoré uznáva Európska únia. A je to takisto porušenie medzinárodných námorných zmluv. Naozaj sa budeme musieť pousilovať vyvinúť úsilia, aby všetci ľudia na svete dokázali sa dohodnúť na mierových riešeniach. Turecko musí podpísať uznanie Cyperskej republiky. Je to jediná krajina, ktorá nepodpísala príslušné dohovory, napríklad dohovor o mori a musí táto krajina rešpektovať suverené práva iných členských štátov Európskej únie. Musí uznávať kontinentálny šelf a všetky ostatné dohody. Pretože to platí všade v Európskej únii. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani kolegyňa Píry na 1,5 minúty. Prepačte, pani kolegyňa Píry, Ešte Pán kolega Dartmoor požiadala o doplnkovú otázku. Ste ochotní ju prijať, pán kolega Kefalogianis? Pre... Vážený pán predseda, ďakujem pekne, že ste ma videli. Pán Kefalogian, naozaj výrečne ste sa vyjadrovali k násiliu zo strany Turecka voči Cypru a hovorili ste o námorných e, zákonoch a dohovoroch, ale pravdepodobne viete aj to, že Európska únia platí 900 miliónov eur ročne aby odfinancovala predvstupové rokovania Turecka. Aj na nasledujúcich 5 rokov boli pridelené finančné prostriedky na predvstupové rokovania. Bude toto pokračovať, ak Turecko rečník bol prerušený? Ďakujeme pekne. Nech sa páči, pán kolega Kefalogenis. Nuž, pán predseda, osobne by som nebol za to, aby tieto financie pokračovali a plynuli ďalej, ale vážení páni, veľmi dobre viete, že o tomto tu nehovoríme v parlamente. Je to otázka európskych zmluv, nie o tom, o čom sa hovorí v parlamente. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kefalogianis, teraz má slovo pani Piri. Pred 8 mesiacmi táto snemovňa privítala pozitívny vývoj na Cypre. Spoločné vyhlásenie lídrov greckých a cyperských komunít na Cypre mali byť opätovným odštartovaním znovu zjednotenia ostrova, ktoré by vyriešilo všetky nevyriešené záležitosti, položilo ich eh, pred všetkých na stôl, aby sa o nich mohlo otvorene rokovať dnes eh, sú plavidla Turecka v, na dohľad od výhradných hospodárskych priestorov a vôd e, Cypru. A myslím, že sme premerhali všetky tie mesiace, za ktoré sme si mysleli, že sme dospeli k dohode. To nie je veľmi dobrá správa pre ľudí, čo žijú na ostrove. Je to naozaj zlá správa pre celú oblasť. Stredozemie potrebuje najviac e, pochodeň nádeje. Všetky zúčastnené strany by mali konať tak, aby si uvedomovali túto zodpovednosť. Turecko musí rešpektovať suverené práva Turecka v jeho výhradnej hospodárskej zóne. Táto zóna sa nedá spochybniť. Nemala by sa spochybniť, ale dôležité je počiarknúť aj to, že sa dajú nastoliť podmienky zo strany oboch komunít, aby bolo možné e, využiť osoch a prínos vzájomne. Obe strany by sa mali vrátiť e, k rokovaciemu stolu a vyriešiť tento problém. Poradca pre Cyprus OSN par Aide by mal byť plne podporený v jeho úsiliach v spoločnom vyhlásení. Pred 8 mesiacmi lídry týchto komunít sa zaviazali, že sa nebudú hrať na obviňovanie, ukazovať jeden na druhého prstom, ale bohužiaľ tento sľub nedodržali. Nedo... Stáli tejto dohode. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pán kolega Marias na minútu. Vážený pán predsedajúci, Turecko vykonala inváziu Cypru a to nezákonne a okupuje 35 jeho územia. a Teraz sme svedkami porušovania medzinárodného práva a prebieha nezákonný prieskum na kontinentálnej pličtine eh, v Cypre je potrebné zastaviť eh, tieto nepriateľské kroky Turecka, pretože Cyprus je členom EÚ a musíme vysvetliť Turecku, že je zvrchovaným právom Ture- Cypru uzatvárať dohody, eh, čo sa týka možnosti ťažby mm, vodíka v jeho vodách Musíme taktiež e, sa snažiť príjme Turecko, aby zastavilo svoje nezákonné kroky voči akémukoľvek členskému štátu EÚ. Turecko musí taktiež zastaviť kroky, ktoré spochybňujú právo na prieskum uhlovodíkov. Ďakujeme pekne. Teraz e, pani kolegyňa Sakorafa. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθώντας την ερμαφρόδιτη πολιτική... Kolegovia, Európska únia tým, že sleduje ambivalentnú politiku voči Cyprusu, konečne e, vyrokovala prístup, ale ďalšia krajina poslala 43 tisíc vojakov, 43 na 43 500 km štvorcových európskeho územia. Je to aj konflikt hospodárskych záujmov a tento konflikt riadi politiky. Takisto je tu vydieranie, sú tu dilemy voči Ananovmu plánu, je tu tolerancia voči tomu, čo sa jednoducho udialo, ale nie je to v poriadku. Prístupový proces e, je veľmi zvláštny. Myslím si, že tieto všetky javy pomáhajú tomu, aby sa jedného dňa objavilo plavidlo vo výsostných vodách Cypru. Myslím si, že v takomto rámci by sa pohybovať e, nikto nemal. Nemali by sme dezinterpretovať, dezinterpretovať e, konanie Turecka. Práve naopak treba odsúdiť, čo odsúdiť treba. Európsky občania by nemali robiť žiadne ústupky v takejto veci. Ďakujeme. Pán Papadakis má slovo, nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofónu, netlmočiteľné. Ďakujeme. Komunistická strana Grécka je na strane cyperského ľudu a podporuje jeho boj. Boj Cypru za jediný, jednotný, nezávislý štát. EÚ neodsúdila okupáciu Cypru Tureckom ani turecké násilnosti. NATO úplne provokatívne žiada od oboch strán, aby sa stiahli, aby sa e, neuchýlili k žiadnym aktivitám, ale Turecko predsa provokuje. Turecko porušilo všetky uznesenia aj do e, pozmeňujúce návrhy k tomuto k tejto dohode, ktoré navrhujú, aby sa zdieľali uhľovodíky. Turecko jednoducho okupuje územie, ohrozuje suverenné práva Cypru, ale aj Grécka. Ďakujeme pekne teraz pani Gardini na minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Nachádzame sa vo veľmi znepokojivej situácii. Ako už povedali predrečníci, tieto hrozby, jednostranný postup Turecka proti Cypru a proti jeho právam v tejto výhradnej hospodárskej zóne, to je najvážnejšia eskalácia násilia medzi dvomi krajinami v oblasti Rešpektujeme zvrchovanosť a celistvosť e, krajina. Nevychádza to len z medzinárodného práva, ale je to jeden zo základných prvkov prístupového procesu EÚ a preto musíme vyslať veľmi jasný a rozhodný signál tureckým orgánom a oni sa musia, za, oni musia zareagovať, odpovedať e, Európskemu parlamentu. A ako správne povedala kolegyňa Eleni Teokarus, Toľkokrát e, sme e, boli ticho a nevyjadrili sme solidaritu s cyperským národom, ale musíme žiadať spravodlivé riešenie, dialog. Rečnička bola prerušená. Ďalej, pán Mavrides. Iba niekoľko hodín dozadu sme oslavovali pád Berlínskeho múru. A teraz tu v Európskej únii vnímame ďalšiu vojnu. Vojnu rozputali turecké vojenské zložky a je to vojna, ktorá ľudí rozdeľuje. Cyperská republika sa pokúša mierovými prostriedkami utlmiť túto vojnu. A chce postupovať podľa pravidel právneho štátu, ktoré ctíme aj my v Európskej únii. Chce ctiť aj pravidla námorného práva. Dohody s Izraelom a Libanonom, dohody s Egyptom, ktoré sa týkajú e, rozdelenia zón, ktoré sa týkajú ťažby ropy, ťažby zemného plynu, ktoré ktorá by bola prospešná pre Európsku úniu. Tieto dohody existujú a teraz treba šíriť e, signál, posolstvo Erdoganovi Turecku, že všetko, čo robí pri Cypre a v teritoriálnych vodách e, Cypru e, znamená, že nerešpektuje základné pravidla. Takto Európska únia fungovať nemôže. Turecko je na ťahu. Ďakujeme, pán Navrides. Na minútu pani Somer. Ďakujem pekne, pán predseda. E, Turecko e, sa samo oslavuje e, vďaka svojej novej stratégie EU a vďaka národnému akčnému plánu, ale toto je naozaj e, ďalšia novinka. E, Turecka opäť raz vyprovokovala problém na Cypre a vyprovokovala celú EÚ. Opäť raz si nárokuje moc. Áno, chce peniaze z tejto ťažby na širom mori. To môže získať. Nikto pre tomu nič nemá, ale dostane to iba, ak bude ochotné rokovať a aj ustúpi. Takisto ako aj Južný Cyprus musel ustúpiť a to jednoducho Turecku nevyhovuje a nevyhovuje mu ani to, že ostatné krajiny tohto regiónu sú tiež v hre, napríklad aj Izrael. Aj toto je jeho eh, veľkým trňom v oku. A ďalej je to veľmi vítaný dôvod eh, pre túto krajinu, aby sa nepokračovalo v rokovaniach s Cyprom a aby sa naďalej eh, zneužívala severná časť ostrova. A opäť um, sa ako nevýhodná strana v tomto ukáže ehm, zvyšná strana Cyperského ostrova a taktiež Európska únia. Myslím, že napriek eh, tomu eh, to konaniu Turecka by sme mali mať odvahu a povedať to nahlas. Ďakujeme pekne teraz, pán kolega Papadakis. Vážený pán komisár, vážený pán predsedajúci, Turecko nelegálne porušuje smernice, pravidlá napadá Cyprus, ktorý leží v rámci hranice Európskej únie. To je jednoducho porušenie medzinárodného práva. Máme tu právny štát alebo nie? V konečnom dôsledku e, prevládnu záujmy a Európa sa odvráti, aby nič nevidela? Ako môžeme umožniť kandidátskej krajine, aby sa vysmievala týmto spôsobom z našich pravidel? Chceme, aby Turecko sa stalo členom Európskej únie, ale jednoducho sa nemôže odvracať od hodnot a zásad, ktoré ctí Európska únia. Turecko je kandidátskou krajinou, ktorá e, chce, aby sme jej schválili vstup medzi nás. Pokračuje v procese vstupu, prístupu k Európskej únii. Takže ak je to takto, kam až sa odváži táto krajina zájsť? Ako by sme nemali potrestať Turecko? Ako ne, musíme potrestať Turecko, ktoré sa týmto spôsobom odvracia a ide ďalej od hodnot EÚ. Ďakujeme pekne teraz pán kolega Predá. Ďakujem, už sa tu toho povedalo naozaj mnoho k tejto téme. Myslím, že o tom netreba až tak veľa hovoriť. Najdôležitejšie v tejto chvíli je, e, že Turecko, členská krajina NATO a blízky partner Európskej únie, kandidátska krajina do Európskej únie musí byť zodpovedné, musí e, sa vyhnúť medzinárodným krokom a súčasné správanie Turecka je naozaj nepriateľné. Chcem nadviazať na to, čo povedal pán Madridas, čo sa týka porovnania medzi konfliktom medzi Tureckom a Cyprom so studenou vojnou. Myslím, že by sme nemali preháňať. Myslím, že toto nemá naozaj nič spoločné so studenou vojnou. Bol som úplne zarazený, keď som videl, že v rozprave pri príležitosti Berlínskeho múru najdlhší prejav predniesol komunista. Ja pochádzam z krajiny, ktoré bývalo komunistickou krajinou. Myslím, že e, tým e, sme úplne poškvrtnili pamiatku všetkých tých, ktorí e, zomreli do tú komunizmu. Rečníkov bol odňatý mikrofón. Ďakujeme pekne. Pán, pani Kajli. Po páde Berlínskeho múru, pán predsedajúci, ako mnohí povedali, nastolila sa solidarita a nie zbraňami, ale spoločným, spoločnými dohodami, zdravým rozumom. Tí, čo boli rozdelení, posledné hlavné mesto v Európe, ktoré bolo rozdelené a ktoré bolo okupované, sa zmenilo solidaritou. Naša solidarita voči Cypru musí zabezpečiť že si Cyprus bude môcť užívať svoje suverénne práva podobne ako iná krajina, že sa budú ctiť medzinárodné dohody, bez toho, že by sa bol Cyprus ohrozovaný. Veď predsa sme spoločenstvom, my, Európska únia, my musíme takéto zneužívanie medzinárodného práva zastaviť. Turecko sa marginalizuje samo a my spoločným hlasom v Európskej únii sa musíme ozvať pretože únia nemôže existovať, ak nemáme spoločne dohodnuté hranice. Musíme mať odvahu postaviť sa a zjednotený hájiť tieto hranice, keď je naša jednota ohrozená možno dnes Cyprus a zajtra po Balské štáty. Ďakujeme pekne teraz, pán kolega Walesa. Ďakujem, pán predseda. Toto uznesenie opäť raz sa nám pripomína neustále prítomnú otázku e, toho, že členský štát je kupovaný inou krajinou. Kroky, ktoré robí Turecko, sa môžu vnímať iba ako hrozba e, hospodárskej prosperite Cypru. A toto je jasné porušenie nielen medzinárodného práva, ale tiež charty OSN a taktiež dohovoru o mori. Ten bol totiž vytvorený, aby sa zabránilo presne takýmto krokom, aby sa zachoval e, právo a poriadok najmä v krajinách, ktoré majú takéto sporné vody. Turecko už poskytlo viacero príkladov porušenia legitimnosti eh, Cyberskej republiky a to sa môže vnímať len ako ďalší pokus eh, uprieť právo na existenciu tejto krajine. Chcem podporiť eh, Cyprus a chcem odsúdiť jasne kroky Turecka. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Walesa, teraz za nasleduje kolega Kirkos. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Plavidlo Barbaros vstúpilo nezákonne na cyperské územie, aby vykonávalo prieskum na Plivčine. Teraz e, sa Turecko akoby posúva um, ďalej vo svojom pláne ďalšej osmanskej ríše a šírenia islamu. Jediným spôsobom, ako zakročiť, je urobiť nejaké protiopatrenia Turecku v týchto vodách, napríklad v Kobány, v Arménsku sa Turecko správa veľmi hanebne. My chceme teraz vyzvať v Turecku vládu, aby okamžite stiahla tieto svoje plavidlá. Cieľom musí byť e, opäť začať prerušené rokovania pod záštitou OSN, aby sa našlo vhodné riešenie pre obe spoločenstva na tomto ostrove. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani kolegyňa Bozenberg na 1,5 minúty. Ďakujem pán predseda, vážený pán komisár Hahn. V spoločnom parlamentnom výbore eh, včera EU a Tureckom sa hovorilo o tom, že Turecko porušilo medzinárodné práve, právo, vtedy sa tam o tom diskutovalo veľmi rozsiahlo a dnes nad eh, ostrovom Mykonos eh, Turecko nezákonne vstúpilo do vzdušného priestoru, teda opäť raz porušuje ďalej aký porušuje námorné právo, ako aj medzinárodné právo a neuznáva Cyperskú republiku a nedodržiava úctu pre členskými štátmi EÚ. Očakávame, že Turecko sa trošku obmedzí, ale dokedy ešte budeme tolerovať takéto správanie? Ďakujeme pekne, e, pani kolegyňa Bozenberg. Ste ochotná prijať, prosím, otázku od pani kolegyne Kajly. Pani Vozenberg, nech sa páči. Ďakujem. Pani Vozenberg, chcem sa na vás obrátiť eh, tiež eh, ako právnička. Chcem sa vás opýtať, či si myslíte, že keďže Európsky parlament sa nevyjadril jasne proti tomuto porušeniu mnohostrannému, myslím, že by tým, myslíte si, že tým môže vzniknúť precedens, ktorý sa môže v budúcnosti zneužiť, pretože ako som už povedala dnes, že je to Cyprus, zajtra to môžu byť povladské krajiny a v budúcnosti možno Fínsko. Pani Vozenberg. Úplne súhlasím čo, s tým, čo ste povedali. Už len samotná skutočnosť, že krajina sa snaží vstúpiť do našej rodiny Európskej únie a zároveň vôbec nedodržiava medzinárodné e, zákony, to by jasne malo ovplyvniť naše stanovisko, tak aby uzneseniami a vyhláseniami sme jasne prejavili, že veci chceme zmeniť. E, zatiaľ sme príliš mierni, musíme byť o mnoho ráznejší a rozhodnejší e, v tomto prístupovom procese Turecka. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu kolega Peňu. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Aké sklamanie po nádejach 11. februára 2014. Mali by, ste, mali by sme byť rozhodnejší a odsúdiť porušovanie medzinárodného práva a jasnú agresiu na jednom z členských štátov EÚ a podporujem aj slova komisára. Nemôžeme hovoriť o studenej vojne, musíme si uchovať chladnú hlavu a žiadať od Turecka objasnenie a aby sme aj my jasne povedali, že si želáme, aby Turecko sa neskôr mohlo stať členom EÚ a prehlbiť diskusie a mali by sme ísť touto cestou a len vyhláseniami a rokovaním môžeme zabrániť konfliktu. Musíme rozhodne trvať na rešpektovaní medzinárodného práva. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán kolega Pejon. Máte prosím otázku, alebo sa hlásite do Catch the Eye? A chcete položiť otázku? Dobre, ste ochotní prijať? Pán Pejon? Nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som sa opýtať kolegu. E, Európska bezpečnosť závisí od krokov e, NATO a Turecko je členskou krajinou NATO. Ak e, ignoruje medzinárodnú legislatívu, malo by byť vystavené sankciám zo strany NATO. Čo si o to myslíte? Pán kolega Pejon. Kolega, nikto tu. A to je niekedy aj duch týchto rozpráv. Stále sa hovorí, že treba rešpektovať medzinárodné právo a to som aj povedal. Určite vás zaujíma situácia celého regiónu a poznáte strategické stanovisko Turecka a jeho záujmy v tejto oblasti vzhľadom na to, ako sa v poslednej dobe Turecko správalo hlavne v konflikte v Syraku a v Írii, e, Syrii. Musíme veľmi naozaj rozhodne odsúdiť toto porušovanie medzinárodného práva, ale naďalej viesť aj dialog s Tureckom. Ďakujem pekne, teraz prejdeme ku Catch the Eye. Žiaľ, nemôžem dať slovo e, viacerým ako piatim. E, začne kolegyňa Spiraky. Frau Kollegin Spiraki. Kolegyňa Spiraky. Mikrofón. Ah. Is it working or not? Yes, now. Thank you. Kýri Πρόεδρε, sa ήθελα na... Vážený pán predseda, chcela by som vašu pozornosť upriamiť na problém, že v roku 2004 sme si boli istí tým, že Turecko chce byť kandidátskou krajinou do EÚ politické vedenie, ktoré je teraz pri moci. Nevieme, či ešte v roku 2014 naozaj sme si istí, že Turecko naozaj bude kandidátskou krajinou do EÚ. Pozrieme sa na jeden príklad. Na jednej strane mm, naďalej e, Turecko aj 10 rokov po začiatku rokovaní naďalej ignoruje um, existenciu Cyperskej republiky a teraz uh, úplne bez škrupulí porušuje územnú celistvosť Cypru a Ide tu zároveň aj o zomnú celistvosti Európskej únie, teda naozaj chceme, aby Turecko bolo kandidátskou krajinou. Naozaj e, postačí na to iba uznesenie, nemôžeme nejakým ráznejším spôsobom dať najavo Turecku, že ak chce naďalej byť e, kandidátskou krajinou, ak chce mať tento štatút, musí dodržiavať medzinárodnú legislatívu a tiež e, európske aký. Možno, aby sme mohli trošku pritiahnuť eh, kohútiky našho financovania Turecku. Možno to by bol efektívny spôsob. Eh, ďakujeme pekne. Teraz eh, pán kolega Džambasky. Уважаеми gospodin председател, уважаеми gospodin... Стеný pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážené poslankyne, poslanci, to, čo dnes robí Turecko, ako porušuje medzinárodné zákony, to keď turecká armáda okupuje Cyprus. Tieto všetky turecké aktivity sú skutočne alarmujúce, provokujú. Všetky krajiny v regióne sú s týmto nespokojné. Provokačné aktivity Turecka voči Izraelu mi pripomínajú provokácie voči Bulharsku, tie zase pripomínajú provokácie voči Grécku. Neverím, že Turecko mieni pokračovať vo svojich úsiliach a stať sa členom Európskej únie. Súčasné aktivity Turecka nie sú modelovým príkladom aktivít niekoho, kto by chcel byť v rodine európskych krajín. Je to skôr príklad agresivity, agresívnej krajiny. Apelujem na vás, aby ste na najvyšších úrovniach trvali na tom, aby sa táto agresivita čím skôr ukončila. Ďakujeme pekne teraz. A pani kolegyňa Wikström. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Áno, Cyperská republika má suverénne právo vykonávať aktivity, aké chce v rámci svojej výhradnej hospodárskej zóny. Toto bolo narušené Tureckom, ktoré porušilo medzinárodné zákony a dohody. Je to test európskej solidarity. Dnes večer každý tejto snemovni, v tomto parlamente, ktorý bol zvolený verejnosťou, sa musí pripojiť k jednému hlasu, ktorý by mal zaznieť z tejto snemovne a odsúdiť tureckú okupáciu Cypru a žiadať, aby Turecko sa okamžite z Turecka z Cypru stiahlo. Všetko ostatné by bolo ohrozením bezpečnosti nielen Cyperskej republiky, ale aj ohrozením bezpečnosti Európskej únie, našej únie a všetkých občanov, ktorí v nej žijú. Takúto vyhliadku by sme mali pred sebou mať, takto by sme mali konať. Ďakujeme, pani Wikström. Teraz pán kolega Viegas. Eh, começo por eh, manifestar mais uma vez em nome do meu partido a, nossa solidariedade. Mene mojej politickej strany Solidarita podporujeme cyperský ľud, ktorý trpí tureckou okupáciou. Časť tohto ostrova je už dlhú dobu okupovaná a je to všetko sa to robí beztrestne táto invázia bola uznaná Tureckom a je to provokácia, ktorá je bezprecedentná. My ju musíme jednoznačne odsúdiť a musíme prestať s dvojakým metrom v pravidlách v EÚ. Sme veľmi rýchli, keď hovoríme o orientáciách pre e, NATO a tak ďalej, ale sme veľmi vágní, keď hovoríme o zrchovanosti jedného členských štátov. Treba urobiť všetko preto, aby EÚ uvalila sankcie e, na Turecko a aby podporila mierové rokovanie medzi týmito krajinami. Ďakujeme pekne, pán kolega Viegas. A teraz? Pán kolega Glecos na záver. Δεν πρόκειται για προκλητικότητα της Τουρκίας Pán predseda, nehovoríme tu o, provokácii Turecka. Turecko vstúpilo na územie Európskej únie a vykonáva tam územné prieskumy. Teraz eh, je na nás, aby sme reagovali a naše stanovisko k tomuto konaniu musí súvisieť s tým, že Turecko je členskou krajinou NATO. Ak by nebolo členskou krajinou NATO, reagovali by sme inak. Teraz hovorím o Európskej únii e, vo všeobecnosti, ale aj o Európskom parlamente a kladem si otázku, či ak by Turecko urobilo niečo podobné v Španielsku, Francúzsku alebo Taliansku, prijali by sme e, takýto istý postoj. Prečo máme takéto dvojaké štandardy? Myslím, že musíme úplne a rázne odsúdiť e, Európsku úniu aj samotného komisára, pretože Turecko je členom NATO a preto zdá sa im prepáčime úplne všetko. Ďakujeme pekne, pán kolega Glecos. Teraz nasleduje pán komisár Hán, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, ctené poslankyne, ctení poslanci, ďakujem vám že ste ma pozvali a mohol som sa vyjadriť v dnešnej rozprave. Máte úplnú pravdu, keď využívate túto príležitosť na to, že vyjadrujete naše obavy z nedávneho vývoja. Veľmi jasne hovoríte o našom stanovisku a o práve členských štátov EÚ ohradiť sa proti okupácii, proti krokom Turecka. Toto posolstvo budeme šíriť e, budeme naprotivkom Turecka pri rokovaniach na rozličných fórach a pokúsime sa nájsť cestu vpred. Je to krehká geopolitická situácia a je v silnom záujme všetkých nás, aby sme rozptýlili napätia, ktoré tu panujú, aby sme dosiahli mierové usporiadanie situácie na ostrove Cyprus. Dovolte mi vyjadriť silnú podporu reštartu cyperských rokovaní. Treba sa veľmi jasne vyjadriť, že sme pripravení pomôcť, že splníme svoje záväzky a pevne stojíme po boku OSN a ďalších spojencov. Je čas pomôcť obom stranám, obom komunitám, aby sa posadili za rokovací stôl. A je najvyšší čas nájsť adekvátnu odpoveď a podporiť obe komunity. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. Na záver rozpravy eh, máme eh, návrh uznesenia celkovo eh, siedmých politických skupín. Týmto je rozprava ukončená. Hlasovanie prebehne zajtra. Ďalší bod na programe je vyhlásenie podpredsedničky komisie